správnej štruktúry a takisto aj od širších záujmov zainteresovaných strán. Predpokladám, že národnosť riaditeľov, alebo teda tej správnej rady, bude zohrávať svoju rolu. Musíme e, dbať na výber tých top kandidátov, alebo teda na výber kandidátov na týchto pozícií, pretože je v záujme celej únie, aby ten postup bol transparentný, aby z neho nevznikli žiadne podozrenia protekcionizmu na vnútornom trhu. Zriadenie takejto agentúry, e, samotný proces je veľmi podstatný z pohľadu zachovania dobrého imidžu Európy aj z pohľadu budúcnosti. Ďakujem, vraví pani predsednička prerušuje. Pán Marias, na záver tejto časti spontánnej rozpravy. Európska únia by mala podporovať úsilie, pokiaľ ide o európsku minimálnu mzdu, pokiaľ ide o minimálne, minimálnu podporu v nezamestnanosti. Mala by sa postarať Únia aj o prípady porušovania legislatívy v členských štátoch. Takým výrazným prípadom by bolo porušenie nariadenia 90 z roku 99 namiesto toho, aby sme riešili to, že tisícky učiteľov a náhradných učiteľov v Grécku sú braní ako rukojemníci, hovoria nám, aby sme tu vytvorili nejaký orgán práce. A to je len ďalší byrokratický orgán a je to snaha odňať zodpovednosť členským štátom alebo zobrať ju. Pozrite sa na tie každodenné porušenia a tam je, kde by ste sa mali sústrediť, na to by ste sa mali sústrediť. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz sa obracam na viac. Situácia sa stiažila, ale keď sa chcete vyjadriť, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslanky, ako som povedala už predtým, náš návrh na zriadenie tohto orgánu pre prácu bol záver legislatívnych pred, pred, návrhov, ktoré sme urobili v zmysle zabezpečiť mobilitu pracovnú. Ja keď som sa začala venovať svojmu portfóliu, tak som vedela, že mobilita práce nebude tou najľahšou oblasťou v rámci tohto portfólia a preto sa skutočne teším, že po rozdelení eh, eh, tej smernice eh, o zasielaní pracovníkov. Teraz je tu návrh, aby ste hlasovali o tomto návrhu, čo je ďalší milík na to, aby sa zabezpečila férová mobilita zamestnancov v Európe. Týmto sa realizuje vlastne pilier a práv sociálnych zamestnancov v cezhraničnom kontexte. Bohužiaľ, nebolo zatiaľ ešte možné pre kolegislátorov na to, aby sa dohodli, pokiaľ ide o navrhovanú modernizáciu koordinácie pravidel v oblasti sociálnych systémov. Avšak ja som presvedčená, že lepšia pozícia eh, alebo stanovisko, ktoré budete odhlasovávať vo štvrtok, to bude základ pre plodnú a dúfam, že aj rýchle prijatie E, po voľbách do Európskeho parlamentu. Je tu, sú tu milióny zamestnancov, pre ktorých je mobilita práce každodennou realitou a zároveň je to aj príležitosť, alebo niekedy iba jednoducho no, znudecnosť na to, aby, e, aby boli zamestnaní a preto my to musíme uľahčiť. Voľný pohyb, e, vážení poslanci, poslanky, bol jeden z hlavných pilierov Európskej únie a v súčasnosti je tomu ešte viac tak hospodárstva našich členských krajín sú skutočne navzájom prepojené a voľný pohyb je takisto súčasťou toho prepojenia, ktoré zažívajú občania a naše národy. Zjednodušenie voľného pohybu zároveň zabezpečujúc to, že európske pravidlá by mali férovým spôsobom byť uplatňované, tak toto vlastne boli tie kľúčové línie, ktoré sme zohľadnili v rámci prípravy tohto balíčka ohľadne mobility práce. Tieto hlavné línie nám umožnili, aby sme išli cestou legislatívnych reforiem, ktoré podporil sever, juh, východ aj západ a tieto princípy vlastne sú ukotvené aj v tom návrhu, kde sa ukotvuje práve zriadenie tohto orgánu pre prácu. Takže apelujem na vás, aby ste to podporili. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne a ešte pán Lenárc, máte dve minúty, požiadam vás o slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička vidíme, že tento bod je veľmi dôležitý, pretože tu máme toľko kolegov, ktorí prišli na to, aby nepremrhali túto dôležitú tému. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Tí z vás, ktorí tu neboli na začiatku, chcel by som povedať, chcel by som povedať, že dnes je skutočne veľký, veľmi dobrým dňom, pretože tu zriadujeme Úrad pre, Európs- pre prácu a týmto vlastne robíme kľúčový krok smeru zabezpečenia skutočne sociálneho trhu s prácou v Európe, kde podporujeme voľný pohyb zamestnancov a takýmto zabezpečujeme férovú mobilitu práce, kde práva zamestnancov budú chránené, kde nebude nejaký priestor pre sociálny dumping, nekalú súťaž hospodársku a ďalšie problémy. Na to, aby sme to všetko dosiahli, potrebujeme lepšiu vymožiteľnosť európskych pravidiel, pokiaľ ide o oblasť mobility, a toto vlastne tento Európsky orgán pre prácu by mohol vykonávať a mal by to začať vykonávať veľmi čoskoro. Je to skutočne veľký milník a pokazuje na to, že Európska únia môže ponúknuť výsledky, pokiaľ ide o problémy, ktoré zažívajú občania a môžeme takýmto spôsobom rýchlo zareagovať. Takže ešte raz pekne ďakujem pani komisárke, komisii, rumunskému predsedníctvu a všetkým našim kolegom, ktorí pracovali na tomto konštruktívnym, efektívnym spôsobom na to, aby sa nám to podarilo završiť. Počítam s vami všetkými, že tento záväžok podporíte, pretože musíme spolupracovať na to, aby sme zabezpečili skutočne veľký úspech do budúcnosti. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Merci. Ďakujem pekne, týmto sa končí tento bod programu a budeme hlasovať o chvíľočku. Príjemný dobrý deň, dámy a páni, ešte skôr ako začneme. S hlasovaním dovolte mi ešte povedať pár slov, ktorými by som rád privítal Getu Thunberg. A dnes medzi nami máme v sále e, na návšteve, na, teda na, na pódiu pre návštevníkov osobu, ktorú netreba zda predstavovať nikomu. Je to veľmi mladá občianka Európskej únie, ktorá pochádza zo Švedska, ktorá má svoj veľmi silný osobný príbeh, má veľmi veľkú odvahu, veľmi jasné čitateľné myšlienky a stala sa symbolom boja proti klimatickým zmenám najmä keď berieme na vedomie tú vysokú akútnosť a urgentnosť tohoto boja, ktorý si klimatické zmeny vyžadujú. Greta Thunberg. Greta Thunberg vyzýva nás všetkých, všetky legislatívne orgány, ale aj všetky podniky, každého občana v Európe, aby sme, aby sme zvýšili a znásobili svoje úsilie v boji proti klimatickým zmenám. V rámci, v rámci úsilia Európskeho parlamentu počas tohto legislatívneho obdobia sme sa snažili zvýšiť e, naše ambície práve inšpirovaní aj mladými Európanmi. V rámci tohto legislatívneho obdobia sme sa pustili na nezvratnú cestu e, v oblasti ochrany životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám e, snažíme sa znižovať emisie v oblasti prepravy a zároveň aj zreformovať celú schému obchodu s emisiami. A práve Európsky parlament bol v tomto smere kľúčovou inštitúciou, ktorá nasadzovala tie najambicioznejšie latky v oblasti udržateľného rozvoja. A snažili sme sa v rekordnom čase ratifikovať Parížskú dohodu, ktorú sme dokázali schváliť v tejto snemovni za prítomnosti vtedajšieho generálneho tajomníka OSN, pán Kimuna. Zároveň veľmi dobre vieme, že to všetko nestačí veľmi dobre vieme, že by sme mali urobiť o mnoho viac, tak na úrovni každého jednotlivca, každej miestnej komuny, miestnej samozprávy, národov, Európy, aj medzinárodnej úrovni, ak sa chceme vyhnúť globálnemu otepleniu, ktoré prevýši mieru 1,5 stupňa a tých devastačných dôsledkov, ktoré by to spôsobilo. Ďalšie legislatívne obdobie bude v tomto smere kľúčové. Greta Thunberg práve bude hovoriť o svojich názoroch na zasadnutí parlamentného výboru ENMI o druhej popoludní. Je to, je to rokovanie, ktoré je otvorené všetkým poslancom. Takže prosím, privítajme srdečne Gretu Thunberg, aby sme počerkli a privítali Gretu Thunberg ešte raz medzi nami. Greta, vítaj. Pán Prúst že dalo slovo, nech sa páči. <coughs> Monsieur le président. Euh, Vážený pán predseda, ctení kolegovia, včera francúzskí katolíci videli, že Notre Dame v Paríži eh, začal horieť. Chcel by som teda sa v mene francúzskej delegácie vyjadriť, ale myslím si, že hovorím aj vo vašom mene. Sme skutočne smutní z tejto katastrofy. Včera vlastne takéto dedičstvo kultúrne francúzske sa z časti zničilo. Včera vlastne takýto európsky, európsky predmet histórie začal horieť. Vlastne zhorel kúsok aj z nás a ctím si prácu všetkých požiarníkov, ktorí bojovali celú noc s plameňmi, aby táto katedrála nezhorela celá. Kolegovia, kolegyne, Francúzi e, sa posilnili v tejto skúške. To čo zhorelo, sa budeme snažiť obnoviť. Chcel by som sa poďakovať všetkým vám, kolegovia a kolegyne, za vašu podporu voči Francúzsku, keď takýto poklad nášho dedičstva začal horieť, tak v podstate sa nás to týka všetkých, ako to povedal Viktor Hugo vo svojom diele. Každý úder času, každé individuum prispieva k budúcnosti a my takisto chceme prispieť k budúcnosti tohto symbolu. Ďakujem pekne. Cavada. Pán Kavada, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Ja by som chcel doplniť ešte jednu vec. V roku 1563, kedy začala stavba katedrály, tak sa viacerí odborníci, ktorí participovali na stavbe tejto katedrály, boli tam odborníci zo Španielska, zo Strednej Európy, z Talianska, na to, aby prispeli k tejto stavbe, aby podporili civilizáciu, ktorá ešte aj dneš, dnešným dňom našou civilizáciou. Boli to veľkí Európania, ale to som nechcel povedať. Vážený pán predseda, vy ste ma vymenovali predsedom výboru pre etiku v tomto, v tomto eh, mandáte, rovnako aj ostatných kolegov ako pán Maštálka. My sme v rámci tohto mandátu skutočne boli pod veľkým tlakom zo strany lobbystov, ktorí sa inštalovali v našich inštitúciách. Chcel by som pripomenúť, vážený pán predseda, že počas hlasovania, pokiaľ ide o smerniciach, nemali by sme hovoriť iba o týchto problémoch, pretože Treba povedať, že lobbysti sa inštalovali v našich inštitúciách a pokiaľ ide o Európsky parlament, žiadam, aby sme v budúcom parlamente e, podporili to, čo náš výbor podporoval, aby tu bol záväzok posilniť pravidlá, ktoré môžu zastaviť lobbystov v tej chvíli, keď sa texty dostanú na plénom a treba to zastaviť e, raz a navždy. Ďakujem pekne. Gracias. Ďakujem veľmi pekne. Poďme teraz už e, k samotnému hlasovaniu. Prvá správa je správa Wikström o štatistikách Európskeho spoločenstva v oblasti migrácií a v oblasti ochrany informácií. Je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený 492 hlasmi za, 109 hlasov je proti, 35 sa zdržalo. Ehm, parlament ukončil svoje prvé čítanie tohoto návrhu. Ďalšia správa je správa Rozier, ale pani Tyson žiada o slovo ešte skôr, ako prejdeme k hlasovaniu o tomto návrhu. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, poslankyne. Komisia podporuje odporúčanie Európskeho parlamentu, aby vyjadril svoje schválenie s pristúpením Európskej únie k ženevskému aktu o e, označeniach pôvodu a zemepisných označeniach, ale v obsahu sa e, návrh komisie líši od e, postoja Európskeho parlamentu a rady, ktoré sa týka možnosti, aby všetky členské štáty pristupovali k ženevskému aktu Ehm, na základe toho, že toto ide o výhradnú kompetenciu Európskej únie. V tomto prípade vynimočne by komisia bola pripravená schváliť, že v tomto konkrétnom prípade 7 členských štátov, ktoré už eh, boli súčasťou Lisabonskej dohody dlhodobo mohli mať právo pristúpiť k tomuto ženevskému aktu v záujme Európskej únie. Ale v tomto smere by som rada odkázala na stanovisko komisie tomuto bodu, ktoré bolo predložené aj Rade a Európskemu parlamentu. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne, vážení poslanci, poslankyne. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka Tyson. Pôjdeme k hlasovaniu. Menovité hlasovanie je otvorené. Nech sa páči. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Opäť rozpráva Virginie Rozier. Otváram hlasovanie, menovito budeme hlasovať. Ukončím hlasovanie. Schválené, schválili sme vyhlásenie eh, o, pristúpení k ženskému aktu. Proti. Zdržali sa. Schválené parlament eh, dokončil svoje prvé čítanie k tomuto návrhu. Teraz ideme k správe Radoš, menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Ideme k správe Forenca. Otváram Pani Forenca chce vystúpiť, máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predseda, dovolte mi počiarknúť vysokú dôležitosť tohoto odporúčania, pretože Treba si uvedomiť, že dohoda o olivovom oleji a stolových olivách je veľmi dôležitá pre celé stredomorské hospodárstvo, pre Taliansko a ďalšie krajiny. Je to excelentný európsky výrobok, ktorý bol ťažko zasiahnutý um, um, zásahmi jednak mrazmi, jednak suchami, jednak prírodnými podmienkami, ktoré obmedzili výrobu a pestovanie olív. Takže v tomto smere eh, je dôležité, aby Európska únia mohla naďalej aktívne prispievať medzárodnej spolupráce eh, v oblasti olivového oleja a stolového, stolivých oliv. Um, ehm, je dôležité, aby sme eh, čo najďalej a najrychlejšie zabezpečili výmenu informácií a aby sme dokázali reagovať rýchlejšie na zmeny podnebných podmienok. Treba si uvedomiť, že zmeny v obchodných politikách Európskej únie sú predmetom aj schvalovania s koncezom Európskeho parlamentu a práve preto vyzývam Radu a komisiu, aby informovali adekvátnym spôsobom Európsky parlament, predovšetkým v tejto téme rozhodovania, aké kroky môžeme prijať v spojitosti s článkom 4 rozhodnutia Rady. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, budeme hlasovať, hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Ideme k správe Tarand. Pán Tarand žiada o slovo. Máte maximálne dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, vážení kolegovia. Veľmi dobre vieme, ako neznášame prejavy spravodajcov, ktoré prerušujú plynulý tok hlasovania, ale bohužiaľ dnes e, musím vysvetliť dilemy, pred ktorými stojíme. Všetci veľmi dobre vieme, stali židovský vtip, že koľkokrát sa smeje policajt, keď mu poviete vtip, ale počas tohoto mandátu sme mali 8 vymenovaní do Európskeho e, dvora auditorov a s výnimkou Írska všetky boli politickými nomináciami. A musím počerknúť, že stále viac a viac sa to deje na úrovni východoeurópskych a severoeurópskych štátov. Platí to pre Fínsko, Estonsko aj Maďarsko. Nechcem povedať, že my politici sme nevhodní preto, aby sme vykonávali inú profesionálnu prácu. Práve naopak, e, pani Maletič je veľmi dobrou, kolegyňou, preto aby sa stala opäť auditorkou ale tento, táto procedúra, ako členské štáty vyberajú kandidátov, je ďaleko od toho, aby bola transparentná, férová a preto vyzývam členské štáty, aby konečne vypočuli volanie tohoto parlamentu a navrhovali vždy dvoch kandidátov, tak aby sme zabezpečili rodovú, eh, rodovú vyváženosť a rešpektovali írsky príklad, tak aby to bol férový, spravodlivý verejný konkurs pre výber týchto ľudí a to v duchu článku 255 našich európskych zmluv. Vážení kolegovia, musíme naozaj pozorne zvážiť, či naozaj potrebujeme eh, člena dvora auditorov z každého jedného členského štátu. Je to naozaj tak veľa vecí, ktoré treba auditovať, prečo hm, táto inštitúcia eh, nemôže mať vždy iba 14 auditorov na jednom období a 14 v ďalšom období. Ak zlyháme, tak potom bude iba viac a viac znepokojených ľudí, ktorí budú ochotní bojovať proti Bastilám a hradom v Európe. Takže prosím, hlasujte teraz tak, ako navrhoval spravodajca, ale myslíte na to, aké dopady to bude mať a myslíte na to, že procedúry, ktoré prijali rumunské a chorvátske vlády, nesplnili tie najvyššie očakávania a ideály Európskej únie v tomto smere. A áno, um, ehm, policajt sa smeje iba raz, keď mu poviete vtip. Gracias. Ďakujem pekne, budeme teraz hlasovať. Ideme k tajnému hlasovaniu. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Ideme k správe Tarant, návrh na vymenovanie členky dvora auditorov. Prosím. Like to... Dovolte mi len všetkým pripomenúť všetkým kolegom, že dnes hlasujeme o bežnej procedúre a toto je vysoko ideologický prejav, ktorý tu zaznel. Ten, to by sme nemali počúvať takéto prejavy v parlamente. Ďakujem pekne. Mali by sme rozhodovať o merite veci. Gracias. Ďakujem pekne. Otváram hlasovanie, tajné hlasovanie k návrhu vymenovania články dvora auditorov Ivany Maletič. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Informe acuerdo provisional. Ideme schvalovať správu Rozier. Je to ochrana osôb na hlasujúci porušenie práva únie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Vyhlásenie e, komisie. Kto je za manuálne hlasovanie? Proti? Zdržali sa? Schválené Parlament dokončil svoje prvé čítanie k tomuto bodu. Ideme k správe Klinc. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. Môže mať slovo? kolegovia a kolegyne, po 15 rokoch na konci tohto obdobia opustím parlament a preto tu mám dnes dve správy, ktoré sú posledné ako spravodajcu. Práca na nich mi ukázala, že tento parlament je schopný naprieč politickým hraniciam nájsť konsenzus a stavať mosty na rozdiel od národných parlamentov, kde sa skôr kopú zákopy. Viacerí z vás sa postavia vo voľbách ako kandidáti a budete v ďalšom parlamente. Chcel by som apelovať na vás všetkých, aby ste v boji za európske myšlienky nepolavovali. Európska únia nás viac ako 60 rokov nám zabezpečila mier, právny štát, slobodu a relatívny blahobyt my sme to dlžní našim deťom a vnúčatám, aby Európsky parlament, eh, proces, projekt nezlyhal. Európa je budúcnosťou nás všetkých, nemáme inú. Ďakujem pekne. Gracias, señor ponente. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi. Parlament dokončil svoje prvé čítanie k tomuto návrhu. Správa Klinc, druhá, otvára menovité hlasovanie. Končujem hlasovanie. Návrh je schválený. Parlament dokončil svoje prvé čítanie. Správa Peter Simon. Otvára menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Ďalej parlament dokončil takto svoje prvé čítanie. Teraz opäť správa Simon. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Parlament dokončil svoje prvé čítanie. Práva, správa Hökmark. Otváram menovité hlasovanie. Pán Hökmark, nech sa páči. Um, Veľmi podobne ako pán Klins, dovolte mi všetkým eh, poďakovať za vynikajúcich 15 rokov, ktoré som tu strávil vynikajúci priateľa zo všetkých krajín, všetkých politických hraníc, napred všetkými národnými hranicami a chcem počerknúť, že tuto leží príležitosť preto, aby sme urobili Európu silnejšou, slobodnejšou, otvorenou pre každého jednotlivca, silnú na globálnej scéne, ktorá si vyžaduje, vyžaduje spoluprácu. Európska únia je úžasná prelomová myšlienka. Niekedy môžeme mať rôzne názory, ale tá dobrá vec je to, že máme spoločnú, spoločný cieľ a spoločnú víziu. Ďakujem vám všetkým za úžasných 15 rokov. To sú moje posledné dve správy a pevne verím, že prispejú k tomu, aby sme mali stabilnejšiu Európu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Otváram menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený, návrh dokončil svoje prvé čítanie. Teraz ideme k správe Hökmark. Druhá, eh, druhá správa, otvárame novité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Parlament dokončil svoje prvé čítanie. Teraz ideme k správe Fernández. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Návrh komisie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. Parlament dokončil svoje prvé čítanie. Ideme k správe Karas Beres. Pozmeňujúci návrh 2, otváram eh, hlasovanie, menovité hlasovanie. Ukončuje sa hlasovanie. Návrh je schválený. Parlament dokončil svoje prvé čítanie. Pani Berez, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako kolega Wolf Klintz a Gunnar Höckmark povedali, aj chcela by som po 25 rokoch povedať, že toto je moja posledná správa a chcela by som sa vám poďakovať všetkým, s tými, s ktorými som spolupracovala, proti ktorým som bojovala, s ktorými som spolupracovala, tým, ktorým sa nám podarilo nájsť spoločné pozície európske. Ďakujem pekne aj tlmočíkom, všetkým zamestnancom tohto parlamentu. A chcela by som povedať, že opúšťame Európsky parlament, ktorý sa zmenil my sme sa takisto zmenili, Európa sa zmenila, ale tento parlament sa stal skutočným parlamentom, parlamentom občanov. Opakovane hovoríme, že e, parlament e, počúva lobbystov, ale treba takisto povedať, že e, je to epicentrom tých, ktorých očakávajú, že parlament je parlamentom občanov. My sme moderným parlamentom, demokratickým parlamentom, sme parlamentom občanov, aby to tak bolo aj v budúcnosti. Ďakujem pekne. Gracias. Ďakujem pekne. Pani Beres, teraz ideme k správe Karas Beres, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. Parlament dokončil svoje prvé čítanie. Ideme k správa opäť dvojica Karas Beres. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Parlament dokončil svoje prvé čítanie. Správa Ferber. Otváram menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený, parlament dokončil svoje prvé čítanie. Takisto správe Ferber. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Parlament dokončil svoje prvé čítanie k tomuto návrhu. Teraz správa kalve Chambon. Pán Kalve eh, Šambon hľadal, žiadal slovo. Pani López Bermecho, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Podľa eh, článku 159 eh, bodu 3 rokovacieho poriadku žiadam, aby sme mali procedurálne menovité hlasovanie, preto aby sme hlasovali najprv o pozmeňujúcich návrhoch skôr ako o predbežnej dohode. Tieto pozmeňujúce návrhy eliminujú niektoré výnimky, diskriminačné výnimky v oblasti uplatňovania tejto smernice. Takýmto spôsobom zabezpečíme účinnejšiu ochranu pracujúcich, predovšetkým tých, ktorí sa nachádzajú v špecifických ohrozených citlivých situáciách, ako napríklad námorníci alebo ľudia, ktorí pracujú v domácnosti. Preto žiadam o pozitívne hlasovanie alebo hlasovanie za takéto procedurálnu, takýto procedurálny návrh. Ďakujem pekne. Pani Kalvet, nech sa páči, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Rešpektujúc e, vynikajúce úmysly a pravdepodobne aj zdieľajúc tie názory, ktoré sú v pozadí tohoto návrhu. A samozrejme sú tu niektoré výnimky, ktoré sme sa nemohli vynik- e, vyhnúť. E, pre dobro parlamentnej práce, pre dobro návrhu, ktorý má o mnoho viac aspektov než len toto, Prosím, aby ste rešpektovali tú rovnováhu, ktorá, bola tak, ktorá sa dosahovala tak ťažko v rámci týchto rokovaní. A preto vás prosím, aby ste neprijali tento návrh a aby ste hlasovali za ten text bez toho, aby sme ho fragmentovali a rozdrobovali. Ďakujem pekne. Takže predkladám na hlasovanie, menovité hlasovanie, návrh pani López Bermecho. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Môžeme teraz e, hlasovať o pozmeňujúcom o predbežnej dohode, to je článok 134, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Vyhlásenie komisie. Hlasujeme ručne, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené tak dokončil e, svoje prvé čítanie. Pani Kalvet, nech sa páči, 30 sekúnd. Pán Kalvet. Je tu nejaká sabotáž. Takže do 30 sekúnd e, chcem oceniť to, že toto je posledná správa, posledný text v tomto mandáte, pretože vám slubujem, že sa vrátim. Chcel by som poďakovať eh, všetkým eh, poslancom, poslankyniam, všetkým tým, ktorí boli proti alebo za. Chcem poďakovať celému môjmu týmu, rumunskému predsedníctvu aj pani komisárke Tyson za to, že eh, že urobili túto významnú, tento významný zápis do dejín budovania sociálnej Európy, lebo som naozaj nesmierne rád, že s takouto hrdosťou sa môžem podpísať po tento text, za, na, ktorý schválila táto vynikajúca inštitúcia tohto vynikajúceho projektu. Ďakujem veľmi pekne, pán Kalvet, ideme k správe Leners. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený, vyhlásenie. Pozmeňujúci návrh 105, hlasujeme manuálne, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Parlament dokončil svoje prvé čítanie tohoto návrhu. Ideme k správe Mato. Pán Mato, že dalo slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V každom prípade chcem povedať, že to boli tri roky rokovaní, stretávania sa, aby sme dokázali reformovať e, túto smernicu, toto nariadenie pardon, a zahrňa to 30 ďalších iných e, legislatívnych návrhov, takže prosím za, hlasujte za, bola to veľmi krehká dohoda, ale je za ňou veľmi široký koncenzus. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ja sa odvolám na článok 59 odsek 3 rokovacieho poriadku. Ja si myslím, že je potrebné, aby sme komisný návrh prílohe 5.1 ešte raz uplatnili a ja by som sa chcel prezentovať v tradičnom e, kostýme rybárov z Holandska, pretože ak príjmeme výsledok e, trialógu, tak to bude koniec pre rodinné podniky, rodinné podniky, pretože sa tu využíva elektrický rybolov, a takýmto sa vlastne ohrozuje budúcnosť rybárov, takže musíme hlasovať oddelenie o tých pozmeňujúcich návrhoch. Žiadam o podporu. Poprosím vás, postavte sa, ak podporujete môj návrh. Ste krásne oblečenie, ale chýba vám loď, hovorí pán predsedajúci. Dos, cuatro, siete, nueve.

Upokojte sa, upokojte sa. Je vás viac ako 38. Dobre, takže budeme to predkladať na hlasovanie. vrch pán Fandalena a hlasujeme. Pán Žado. Ordinaire. Chers collègues, kolegovia, kolegyne, je skutočne mimoriadne to, že tu máme hlas hlasovanie, kde vidíme, že to zaplavilo e, e, zmýšľanie ľudí, kde sa bojuje proti lobizmu peňazí a priemyselného, priemyselného rybolovu. Toto hlasovanie je obrovské, hovorí sa to vo všetkých krajinách. Ja žiadam od tohto parlamentu, aby sme sa držali mandátu a sľubu v prospech ekosystémov, v prospech malých rybo, rybárov, aby sme bojovali proti industrializácii a finančnej sfére v rybolove. Ďakujem. Pán Mato, nech sa páči. Simplemente... Dovolte mi len eh, povedať, že eh, som proti žiadosti pán Fandalena z jedného jediného dôvodu, pretože to, čo sa snaží dosiahnuť svojim pozmeňujúcim návrhom, je to, že rozbije dohodu, ktorá má obrovskú väčšinovú podporu v tejto snemovni, aby sme ukončili zákaz elektrického rybolovu. Toto je ten mandát, ktorý tu máme. Toto to chceme dosiahnuť. A preto žiadam, aby sme hlasovali proti tomuto návrhu pán Fandalena v tomto momente. Dobre, takže predložíme na hlasovanie návrh pán Fandalena. Hlasujeme rukou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Návrh bol zamietnutý. Môžeme ísť ďalej. Ideme na menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. <clears throat> Návrh bol schválený. Parlament dokončil svoje prvé čítanie v tomto návrhu. Ideme, ideme ďalej na správu Levandovský. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol dokončený, e, dočítaný, do, teda, pardon, návrh schválil na, e, návrh v prvom čítaní. Ideme k správe pani Gresle. Enmiendas. Pozmenujúce návrhy 1 až 4, 7 až 110, 114 až 140. Hlasujeme za, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu číslo 5. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 111 za, proti, zdržali sa, schválené. 112 za, proti, zdržali sa, schválené. 113 za, proti, zdržali sa, schválené. 142 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol e, zamietnutý, tým odpadáva návrh 141. Prechádzame k menovitému hlasovaniu o celom návrhu komisie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Správa pospíšil. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Správa Grapiny. Hlasujeme rukami, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. To sú pozmeňujúce návrhy 62 až 71. Menovite hlasujeme o celom návrhu, kto je, teda otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený, návrh tým, na, parlament dokončil prvé čítanie. Ideme k správe Mamikins. Otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 42. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Parlament týmto dokončil svoje prvé čítanie tohoto návrhu. Pán Mamikins má slovo, nech sa páči. Dve minúty. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, drahé kolegyne, kolegovia. Chcel by som zdôrazniť dôležitosť nariadenia, ktoré sme práve dnes schválili. Je to mimoriadne dôležité, pretože jeho účelom je predchádzať teroristickým útokom, ktoré sú e, realizované prostredníctvom domácich výbušnín alebo bomb a ovplyvňuje stovky tisíc našich spolobčanov a e, skutočne by došlo k značným stratám na životoch za posledné roky, keby sme nemali takéto prísne pravidlá v oblasti prekurzorov. Je dôležité riešiť aj otázku online predaja takýchto prekurzorov. My sme to spravili. A dôkazom je 100% schválenie tohto dokumentu počas hlasovania na výbore LIBE, čo je prejavom e, štedrej podpory takéhoto návrhu, takémuto návrhu a chcem poďakovať ešte raz tieňovým spravodajcom za dobrú spoluprácu, za dobrom duchu a všetkým kolegom, ktorí na tom participovali. Ďakujem ešte raz. Ďakujem pekne. Poďme teraz ďalej. Ďalšia správa je pán Meserič. Pozmeňujúci návrh 77. Otváram menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Pozmeňujúci návrh 78. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Parlament dokončil svoje prvé čítanie tohto návrhu. Správa Leners. <clears throat> Otváram menovité hlasovanie o návrhu 326. Ukončujem hlasovanie. Na schválen, návrh bol schválený. Parlament tým dokončil svoje prvé čítanie. Ideme k správe MELO. Pozmiňujúci návrh 312, otvárame novité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené parlament tým dokončil svoje prvé čítanie. Ideme k správe Kienge. Pozmeňujúci návrh 69 otvára menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Parlament tým dokončil svoje prvé čítanie. Pani spravodajkynia žiada o slovo. Pani spravodajkynia, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Schválením tohoto návrhu e, sme urobili významný krok vpred, aby sme dokázali regulovať a riadiť migračné toky. Chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, ktorí ma podporovali v tomto projekte a takisto s veľkým pocitom pre zodpovednosť sme dokázali zabezpečiť rýchle schválenie tohoto nariadenia Očakávam, že sa bude môcť vrátiť v ďalšom legislatívnom období a pracovať ďalej v tomto parlamente, aby sme mohli ďalej pracovať a rozvíjať túto prácu, ktorú sme započali v tomto mandáte s veľkým zmyslom pre zodpovednosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšia správa, posledná, je pani e, Tún. Máte slovo na dve minúty, nech sa páči. Thank you very, thank you. Uh, Ďakujem pekne priatelia, kolegovia, nelúčim sa, naďalej budem bojovať, budem bojovať za silný, silnú Európsku úniu a preto vás poprosím, aby ste hlasovali za túto správu, ktorú máme pred sebou, pretože zabezpečí ochranu ľuďom, tisíckam Európanov, pokiaľ ide o umrtia v premávke, cestnej premávke. Tisícky ľudí bude ušetrených zranení. To sú nové pravidlá, ktoré tu zavádzame. Ďakujeme pekne za vašu podporu a aj pokiaľ ide o nové zariadenia, ktoré by mali byť inštalované do vozidiel, tak aby e, bolo bezpečnejšie. A týka sa to všetkých, nielen šoferov, vodičov, ale aj tých e, zraniteľných e, účastníkov dopravy, či sú to chodci, peši chodci alebo teda cyklisti. A bezpečnosť na cestách, chcem povedať na záver, jeden z príkladov, ako Európska únia pomáha zachrániť životy ľudí tým, že zlepšuje spoluprácu, zvyšuje bezpečnosť a teda lepšia bezpečnosť na cestách je hmatateľným príkladom toho, ako zlepšiť pocit bezpečnosti ľudí v ich každodenných životoch. A tí, ktorí chcú odísť z Európskej únie, oni si to uvedomia až potom, čo príde k týmto škodám alebo čo ich zaznamenajú tieto škody. Takže skutočne sa hlásime s hrdosťou ku všetkým veciam, ktoré sme si predstavzali a dosahujeme. Ďakujem pekne, budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 110. Otváram menovité hlasovanie. Návrh bol schválený. Vyhlásenie komisie, to je 111. Hlasujeme za, proti, zdržali sa schválené. Parlament tým dokončil svoje prvé čítanie. Ďakujem pekne, dámy a páni.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 Dámy a páni, teraz pôjdeme k, bodom, k bodu vysvetlenie hlasovania. Ako prvý vystúpi pán Messerschmidt. Es acerca del informe de dossier protección de las personas. Toto je k správe o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenie európskej legislatívy. Správa rozier pán Messerschmidt. Ďakujem pekne. Chválime sa, že máme e, vnútorný trh, e, ktorý má 500 miliónov spotrebiteľov, ktorý im umožňuje e, zbohatnúť a zvýšiť pocit bezpečnosti, ale nezabezpečuje rast a takúto istotu v prípade, že krajiny neimplementujú pravidlá rovnakým spôsobom, ale špekulujú, obchádzajú tie pravidlá a využívajú ich na úkor ostatných. Ja mám skúsenosti s tým, ako členské štáty vedia implementovať pravidlá. Mnohé z nich už e, v tejto chvíli mali vedieť, ako sa postaviť k pravidlám, ako ich uplatňovať, ale vždy sú prípady krajín, ktoré nie sú dôsledné v uplatňovaní pravidel. A to musíme robiť, musíme byť dôslední a chceme zabezpečiť e, prosperitu. A takisto aj v duchu solidarity, ktorý potrebujeme v rámci vnútorného trhu. Ďakujem. Pani Šojdrová. Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, rozhodla som sa podporiť smernicu, ktorá má dôležitý cieľ a síce chrániť tých, ktorí sa dosvedeli o porušení unijných predpisov a ktorí upozornili na takéto porušenie. Rozhodli sa teda nahlásiť takéto porušenie. Je to vo verejnom záujme a je teda na mieste dotknuté osoby chrániť, tak aby sa nestali obeťami nejakých odvetných krokov. Tento verejný záujem by sa ale mohol dostať do stretu s inými oprávnenými záujmami zamestnávateľov, a preto považujem za správne, aby zamestnávateľia nastavili vnútorné procesy, ktorými zamestnanci môžu diskrétnym spôsobom nahlasiť takéto porušenie. Zároveň táto smernica pamätá aj na malé a stredné podniky, ktorým sa týmto nekomplikuje život. A súhlasím takisto s tým, že zamestnanci musia najskôr využiť týchto, tieto vnútorné predpisy. Dúfam, že smernica naplní svoj účel. Ďakujem pekne. Pán Zdrojevský. Ďakujem pekne, pán predseda. Nevystupoval by som dnes, keby neprebehla včerajšia rozpráva. Sú dve veci, ktoré ma znepokojili. Poprvé, nedostatok úcty voči tejto smernici marginálnymi silami tohto parlamentu, ktoré v zásade chcú skomplikovať <coughs> životy ľudí a ktoré chcú umožniť e, firmám, ktoré fungujú v rámci verejnej sféry, aby boli postavené na zákon. Takisto musíme bojovať proti tým, ktorí e, propagujú falošné informácie. To znamená, nie sú tu len informátori, ktorí e, konajú v verejnom záujme, sú tu aj informátori, ktorí zlomyselne a bez nejakej bez nejakého teda dôvodu šíria nesprávne informácie a ničia reputáciu spoločnosťam. Musíme nájsť vhodnú rovnováhu, ak nie, tak potom spravíme viac škody ako sú. Ďakujem. Gracias, señor Nous revenons de, de loin, le Parlement européen. Vraciame sa k tejto téme, hovorí pán Maurel. Je to skutočne návrh, ktorý má chrániť whistleblowerov, ale vidíme, že rada to vyprázdnila obsahovo a potrebujeme eh, urobiť všetko preto, aby tento návrh nezlyhal. A treba povedať, že títo whistleblowery v podstate predtým, než nahlásia tieto nekalé postupy, by mali informovať svojich zamestnávateľov a treba zabezpečiť ich ochranu. Je to však sporný bod, je tu zakázanie vyjavenia informácií, ktoré sú utajené, pokiaľ ide o ochranu. O, v oblasti obrany my chápeme, čo k tomuto mohlo viesť, ale takisto treba myslieť na tú situáciu, ohľadne Juliana Assange, na ktorého myslím práve dnes, alebo ďalších, ktorí tým, že porušili tento princíp, informovali medzinárodné spoločenstvo o kriminálnych skutkoch, ktoré páchali napríklad, napríklad vo vojne v Iraku. Takže kľúčové veci máme pred sebou, chránime whistleblowerov a urobili sme si svoju prácu. Ďakujem. Gracias. Ďakujem, pán Mamikins. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, porušenia unijného práva to je jeden z prvkov, ktorý využívajú tí, ktorí sú proti Európe, aby e, krmili frustráciu ľudí z inštitúcií. Početní politici v rámci pravice sa snažia využiť skutočnosť, že unijné právo má svoje chyby, nedostatky, ale žiadne legislatíva e, nie je bez chýb a musíme poskytnúť e, občanom slobody, e, keď sa snažíme riešiť takéto nedostatky v legislatíve. A chceme, aby ľudia v rámci EÚ sa angažovali viacej, v rámci, a teda participovali na európskej politike, musíme ich vybaviť nástrojmi. Sme to my, e, ktorí sú tu v stranách a ktorí chcú zabezpečiť silnú Európu a ktoré musia byť e, vodcami tohto boja. Môže sa to prejavovať rôznymi spôsobami, rôznymi formami, môže to byť na úrovni vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi a takisto sa to môže týkať správy fondov EÚ. Je nevyhnutné zabezpečiť záruky v prípade takýchto nahlásení a preto som hlasoval za. Ďakujem. Pán Helen. Ďakujem pekne, pán predseda. Nastane chvíľa, keď si uvedomíte, že e, v tejto snemovni si jeden z najstarších. Ja som dostatočne služobne starý, že si spomínam na Tilakov aféru, kedy došlo k zatknutiu nemeckého novinára, zobrali mu notebook, z pre, prehľadali jeho osobné dokumenty, pretože on odhaloval z preneveru podvody v rámci orgánov. Nikto e, sa nehrabal v papieroch tých údajných porušovateľov. Pamätám si Vandias aféru, kedy sem doniesli účtovníka, ktorý mal riešiť účty, a vyčistiť tak povedať z účty komisie, kedy zistil, zistil, že niekedy nevedú podvené účtovníctvo, ale čo spravila komisia, prepustili tohto. A prečo sa to dialo? pretože všetky organizácie nakoniec majú eminentný záujem ochraňovať si svoj, e, svoje podnikanie. Myslím si, že to e, nie je vylúčená vec e, bruselských inštitúcií, ale to zhoršuje to, ten zastrašovací moment a takmer religiózne presvedčenie, ktoré ľudia majú v ten európsky projekt, na základe ktorého sa domnievajú, že účel svetí prostriedky a že kritici môžu byť legitímne umlčaní. Vyriešte to a potom vyriešite mnohé, mnohé problémy. Ďakujem pekne, pani Lononen. arvoisa puhemies epäkohdista kuten Ďakujem pekne, predseda. Keď e, hovoríme o porušeniach, keď hovoríme o zneužívaní finančných prostriedkov, keď hovoríme o vyhýbaní sa daňovej povinnosti alebo daňových únikoch, iných e, trestných činoch, nepotrebujeme e, nejakých tých, ktorí poukážu na ten problém, aby sme vedeli tieto problémy riešiť. Ak ale takíto informátori môžu sa oprieť o nejaké osobitné konanie, tak potom by to bolo fajn, nemali by sme problém, ale vieme, že tie porušenia spôsobujú veľké škody verejnému záujmu, firmám, spoločenstvu ako takému. Môžu spôsobiť takéto škody. Bolo by dobré, keby e, títo nahlasovatelia e, fungovali v kontexte vnútro firemných predpisov, alebo keby sa dokázali dohodnúť na postupe s tými dotknutými orgánmi, tak by sme vedeli zabezpečiť, že by nedochádzalo k prepušťaniu v konečnom dôsledku takýchto oznamovateľov. A je dobré, že je to aj minimálna miera ochrany stanovená. Sú členské štáty, kde v tejto súvislosti neexistujú žiadne právne úpravy a preto by som bol rada, aby aplikácia tejto smernice prebehla čo najrychlejšie v členských štátoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Polčák. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, Ja chcem privítať túto právnu úpravu, ktorá konečne